A teraz k e, vysvetlenia hlasovania. Najprv k, e, k voľbe Európskeho ombudsmana, pán Bolceniore. Con questo voto il Parlamento europeo Týmto hlasovaním Európsky parlament vyjadril svoju dôveru v Európskeho ombudsmana. Mandát Európskeho ombudsmana trvá taký istý čas ako obdobie Európskeho parlamentu. Myslím si, že to je veľmi pozitívna správa pre všetkých európskych občanov. Európsky ombudsman bude riešiť stiažnosti občanov, ktoré sa týkajú zlého administratívneho spravovania našich inštitúcií a pričom musí odpovedať na otázky, ako zlepšiť našu prácu a spoluprácu medzi parlamentom a jednotlivými kanceláriami ombudsmena. Takisto treba zlepšiť komunikáciu s verejnosťou. Úloha ombudsmena je dôležitá pre európsku verejnosť pri zlepšovaní vzťahov s verejnou správou a občania napokon možno uznajú, že Európa je našou spoločnou vecou, ktorá sa snaží odstrániť byrokraciu. Zdá sa, že Európa sa bude stávať čoraz viac vecou verejnou, aktívnou záležitosťou a dúfam, že ombudsman bude vychádzať z predchádzajúcich skúseností a zlepší vzťahy s občanmi Európy na základe histórie práce predchádzajúceho ombudsmana. Čo sa týka správy Evy Žoly, sú, je tu 5 vysvetlení Pán Antoniotis. Vážený pán predseda, myslím, že pani Žoli, spravodajkyňa, odviedla vynikajúcu prácu v rozličných politických skupinách. Táto správa, ktorú celým srdcom podporujem spolu s kolegami z EPP, Rád by som vyjadril podporu najmä tej časti správy, ktorá zdôrazňuje, že rokovania o revízii dohody z Kotonu by sa by mali vziať do úvahu i aj dôsledky hospodárskej krízy, ale aj migráciu. Potrebujeme aby sa nelegálna migrácia skončila, pretože má negatívny vplyv na hospodárstva krajín AKT, pretože v nich ubúda pracovnej sily a najmä kvalifikovanej pracovnej sily a má to negatívny vplyv aj na krajiny Európskej únie, ktorá, ktoré sú zasiahnuté nelegálnymi pristahovalcami tak ako my v Taliansku a nemáme dostatočnú kapacitu absorbovať všetkých. Sú tu isté hospodárske limity, aj limity v počte pracovných miest. Jednoducho sa nedajú e, zvyšovať pracovné miesta do nekonečna. A teraz pán Van Hecke. Dank u voorzitter. Ik heb tegen het verslag Jolie gestemd, al zijn we het natuurlijk allemaal eens. Ja som hlasoval, pán predseda, proti správe e, Žoli, pretože iste sa všetci zhodneme v tom, čo sa hovorí v správe, je to politika, ktorá má podporiť eh, hospodárstvo afrických krajín, tak aby nedošlo k úniku kvalifikovaných ľudí do našich krajín a aby si Afričania sa mohli venovať rozvoju svojich vlastných krajín. Ale toto môžem podporiť, avšak v správe sa súčasne veľmi tvrdohlavo hovorí o novej, novom pristahovalectve z afrických krajín pristahovalectve do Európy, ale vlastne to je to, čo podporuje únik mozgov, pretože ide o tých najvzdelanejších Afričanov, z tých najchudobnejších. A takéto osobitné povolenia, táto modrá karta je podľa mňa katastrofa pre Európu, Afriku a Afričanov. A táto e, cirkulujúca migrácia, o ktorej sa tu stále hovorí, tá cyklická migrácia, je len vytretie očí pre tých, ktorí nechcú, aby sa vrátila. Teraz pán Henens, jedna minúta. Vážený pán predseda, náš program tento týždeň bol dosť chabý a to preto, že sme dovolili, aby sa poťahovali povrázky zo zákolisia a vytvárali sa tu dymové clony. Jednoducho sú to nezmysly, ktoré sme uh, zažili pri vypočúvaniach a myslím si, že teraz by sme mali mať 27 najlepších Európanov, ktorí by mali viesť Európsku úniu, majú v rukách obrovskú koncentráciu moci, nie len, že budú mať exekutívne právo moci, ale budú mať právo aj iniciovať legislatívu. To je niečo mimoriadne v akomkoľvek kontexte, lenže títo ľudia nie sú priamo zvolení. To je 700 36 poslancov Európskeho parlamentu, ktorí rozhodnú o takejto obrovskej koncentrácie moci. Netreba byť euroskeptikom, aby ste videli jasne takéto veci. Myšlienka zastupiteľskej vlády a parlamentnej demokracie sa tu nejako ne- nezobrazuje. Myslím si, že je to podťatie rodostromu nás všetkých v Európe, keď budeme pokračovať v takomto procese. Pán Kamal, minúta. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Keď e, vezmeme si do úvahy vzťahy AKT a európskych komunity, treba hovoriť o chudobe všetkých týchto ľudí v afrických krajinách. Títo ľudia sa mi stiažujú na to, že 40 rokov po získaní nezávislosti v Afrike ešte trpia problémami socializmu, problémami za, začínajúcich ekonomik a hospodárstiev sú závislí na humanitárnej pomoci. Tieto krajiny, mi ho, zastupce týchto krajín mi hovoria, že trpia obchodnými bariérami, že majú problémy s importom potravín a liekov, ktoré sú zásadné pre tých najchudobnejších občanov. Sťažujú sa na colné a necolné bariéry vstupu na trh EÚ a myslím si, že treba o týchto všetkých bariérach hovoriť. Komisia by mala ustanoviť jednotku, kanceláriu, ktorá by mala pomáhať Afrike. Myslím si, že prvým princípom je pomáhať tým najchudobnejším z chudoby a zároveň pomáhať podnikateľom tretich krajín, aby sa postavili na vlastné nohy. Ďakujem. Záver, pán Klaus. Jedna minúta. Ďakujem, pán predseda. Odsek 31 správy Jolie stačí na to, aby ste hlasovali proti nej tam sa hovorí o cirkulujúcej komisii, ktorú má pres, e, imigrácii, ktorú má preskúmať komisia, majú uľahčiť. Je to politika, táto obežná migrácia, cirkulujúca migrácia je niečo, čo, by, čo v skutočnosti nikdy nenastane v reálnom svete Vyplýva to z toho, že dostanete povolenie na pobyt na nejaké konkrétne obdobie a po jeho uplynutí zostanete jednoducho v Európe a stanete sa nezákonným migrantom. Takto vyzerá cirkulujúca migrácia v skutočnosti. Je to vlastne podpora nezákonného pristahovalectva. Komisia to vie, parlament to vie, ale tento termín sa stále dostáva do textov, pretože podliehame ilúzii, že mnohí sa vrátia domov po určitom období, ale to je niečo, čo by sme si nemali pripustiť. Pán Kelly, minúta. Ďakujem, pán predseda. Chcel som spomenúť iba harmonogram a dodržiavanie časových limitov. Pričasto sa v parlamente uh, pri mnohí ľudia prihlásia k slovu a prekročia časový limit. Niektorí jednoducho zdvojnásobili pridelený čas a podľa mňa by mali predsedajúci použiť svoje právo a odobrať im slovo. Umožňuje im to aj poriadok parlamentu, pravidla. Ďakujem pekne. Ďakujem a týmto končím dnešné zasadnutie a začneme o tretej. Ďakujem.